prešlo, tak dúfam, že čo skoro budeme môcť diskutovať o tom, že tento núdzový stav v kampanii sa natrvalo e, odstránil a už nikdy e, tu nebudú príčiny na to, aby vznikol znova. Pán Kopolino je na mojom zozname, ale nevidím ho tu. Sú ešte nejakí ďalší rečníci ku kampanii? Ak nie, tak e, by sme ukončili túto tému. Zápisnica bude parlamentu predložená na začiatku budúceho zasadnutia. A toto zasadnutie Európskeho parlamentu je týmto e, prerušené. Ďakujem e, všetkým. Zasadnutie je ukončené.